Good morning, everyone. Dobré ráno vám všetkým. No ak nie sú žiadne námietky voči dnešnému programu, tak môžeme ho považovať za schválený. V útorok 24. apríla od 15. hodiny popoludní rozpočtový výbor a náš výbor spoluorganizáciu verejné vypočutie s názvom EU, e-, rozpočet EÚ a e, Parížská dohoda o klíme. Zámerom tohto e, vypočutia je, je e, posúdiť kompatibilitu aktuálneho a budúcich rozpočtov EÚ e, s Parískou dohodou a, za, a skutočne, či je na základe toho možno sa zhostiť záväzku 20 po druhé, e, v nadväznosti na rozhodnutie plenárneho rozhodnutia postúpiť e, relokačný spis EMA do NV pre účely medziinstitucionálnych rokovaní a v súlade s pravidlom 69F negociačný tím e, budem viesť ja a bude pozostávať zo spravodajcu pána Laviu a tieňových spravodajcov. Prvé zasadnutie trialógu bude 25. apríla téma. E, takže popoludnejšie zasadnutie výboru Envy 17. mája sa nebude konať. Tak zároveň by som chcela privítať nového člena sekretariátu Envy, pani Natáliu Papesteriadu, ktorá e, sa pridala do našich radov od 1. apríla. Predtým pracovala v sekretariáte PETI. Dnes máme k dispozícii 21 jazykov, okrem estonského a lotyšského jazyka a samozrejme galského. Tento, toto zasadnutie bude webstreamované. E, čo sa týka e, odporúčaní zo zasadnutia koordinátor 27. marca, tie boli distribuované elektronické, nie sú žiadne námietky, možno považovať za schválené. Chcela by som vás informovať o výstupoch z medziinstitucionálnych rokovaní. Začnem veterinárnymi liekmi. Tretí neformálny trialóg ohľadom nariadenia vo, upravujúce veterinárne lieky sa realizoval 22. marca. E, na tomto trialogu parlament a rada mali detálnu diskuziu o, o, o problematike farmakovigilancie a ochrany technickej dokumentácii. Čo sa týka online predaja, e, dospeli sme k dohode ohľadom nového textového znenia derogácie v článku 108. Diskusia e, prebiehala vo veľmi konštruktívne duchu. Ako spravodajca, tak aj predsedníctvo potvrdilo zámer uzavrieť prvé prvé čítanie v rámci bulharského predsedníctva. E, štvrtý trialog sa bude konať 19. apríla. Ďalej monitorovanie a e, nahlasovanie emisí CO2 e, viazané na spotrebu, spotrebu paliva pri nových E, ťažkých vozidiel. Druhé a tretí trialóg, e, navrhované znenia e, nariadenia sa už konali. Prvý trialog bol 26. Februára, februára, potom boli odborné zasadnutia 28, 28. februára, 9. marca. Na mnohých veciach sme sa dohodli. a e, podarilo sa nám veľmi konštruktívnom duchu dosiahnuť dohodu ohľadom medzi iným aj administratívnych pokút a e, teda správnych pokút, takisto aj ohľadom určitých monitorovacích parametrov transparentnosti e, dát. Predbožná dohoda bude predložená Koreperu na schválenie na niektorom zo zasadnutí Koreperu v druhej polovici apríla a výbor Envy by mal hlasovať o tomto dokumente 25. 26. apríla. Ďalej, téma e, e, dvojakej kvality e, produktov ponúkaných na jednotnom trhu. V prípade tohto dokumentu, tohto materiálu máme spravodajkyňu pani Bilianu Borzan a Teraz dáme slovo pani Borzan, ktorá nám približe, približí znenie návrhu jej stanoviska. Ďakujem pekne. Správy IMCO a AGRI už boli e, publikované. Ako viete, výbor NV e, e, má, je gestným výborom v oblasti potravín. Toto prvé znenie správy vyplýva z prvého zasadnutia tieňových spravodajcov. Všetky, všetci spravodajcovia vyjadrili E, e, vôľu konštruktívne pristúpiť k tejto téme. Správa sa e, odvoláva na štúdie realizované vo viacerých členských štátoch. Ja sama som realizovala takúto štúdiu v Chorvátsku v spolupráci s potravinárskou správou Chorvátska. Výsledky boli šokujúce. Napríklad potrava pre deti a batolata v Chorvátsku je menej zdravá ako v Nemecku. Viedenské parky napríklad vôbec neobsahujú meso, aspoň teda tie, ktoré sú ponúkané v Chorvátsku a takéto zloženie potraviny môže mať dlhodobé dopady na ľudské zdravie. Takisto v viacerých z tzv. nových členských štátov e, boli zistenia veľmi e, negatívne a ide o potraviny e, určené pre zraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, napríklad dojčenská strava alebo pre, strav, pre ľudí s určitými zdravotnými obmedzeniami konzumenti, keď si prečítajú eh, eh, etiketu, eh, sú zavádzaní, môžu žiť pod dojmom, e, že kvalita je rovnaká vo všetkých štátoch. Rozbiehame pilotný projekt, ktorý bude znamenať e, testovanie potravinárskych a nepotravinárskych produktov. Uplatní sa jednotná metodika. Výstupy z tejto štúdie budú k dispozícii koncom roku. Komisia rozbehla diskusiu na fóre na najvyššej úrovni ohľadom e, zlepšenia situácia v potravinovom reťazci. A dovolím si e, e, prehlásiť, že usmernenie vydané komisiou nie je dostatočne razantné a nevyvíja dostatočný tlak na zmenu na národnej úrovni. My predsa sa nemôžeme spoliehať na e, ochotu producentov e, zmeniť svoje postupy. Nemožno sa teda spoliehať na e, zmenu receptúr len z dobrej vôle. Musíme zároveň konštatovať, že už došla, došlo k určitým zlepšeniam. Uvediem ako príklad firmu Hypo e, v Chorvátsku, ale nemožno toto e, považovať za e, všeobecný trend. Ďalej, Nemožno akceptovať argument producentov, ktorí zdôvodňujú rozdiel v receptúrach, e, oddielne chute a preferencie e, miestných konzumentov. To neobstojí. Myslím si, že mali by sme zabezpečiť taký mechanizmus zabezpečenia kvality, e, ktorý e, bude znamenať rovnakú kvalitu, rovnakú zloženie všade. Včera sme si vypočuli zo strany e, komisárky, že bude e, zakázané e, mať e, jeden, aj jeden a ten istý potravinový produkt v rôznej kvalite podľa štátu, kde je, kde je ponúkaný. Podľa mňa sa na tieto veci vzťahuje smernica ohľadom e, kvality potravín. My musíme urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili rovnakú kvalitu potravín po celej Európskej únii. V prospech všetkých našich občanov vzala som v úvahu aj návrh zo strany EPP. Môžeme to zapracovať ako pozmeňovací návrh. 23. apríl je záverečný termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz si vypočuj, vypočujeme tieňových spravodajcov. Pán Piecha za ECR. Ja ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za eh, tento návrh stanoviska. Ako zástupca ECR ma veľmi teší to, že téma dvojakej kvality eh, je téma, ktorou sa zaoberajú európske inštitúcie. Je predsa dôležité, aby náš výbor Envy sa venoval tejto problematike. Je nevyhnutné venovať pozornosť nielen potravinám, ale aj iným produktom, iným komoditám, napríklad e, chemické látky a ich e, zastúpenie v rôznych čistiacich prostriedkoch. Platí zásada, že produkty, ktoré sú predávané na jednotnom trhu, by mali mať rovnaké zloženie. No a Spotrebitelia by mali byť plne informovaní o akýchkoľvek zmenách v tomto zložení. Kvalita produktov by mala byť identická, rovnaká, tá istá kdekoľvek v EÚ. výrobcovia tvrdia, alebo sa obhajujú tým, že rozdiely odrážajú preferencie konzumentov v tom či onom štáte. Podľa mňa to je absolútne absur- absurdné. Bod 5 hovorí o tom, že preferencie spotrebiteľov neobstojí, neobstojí ako ospravedlnenie, ako výhovorka za e, výhovorka e, v prípade objavenia produktov rozdielnej kvality jedného a to istého produktu, ktorý má rozdielnú kravitu, e, odvíjajúce sa od toho, kde sa produkt ponúka. Aké sú preferencie Poliakov, Chorvátov, Talianov? A A teda vôbec nevieme na základe čoho e, takto e, rozhodujú E, producenti, prečo by mali niektorí spotrebitelia očakávať menej, menší obsah rybieho mesa e, v rybacích produktoch, prečo by malo byť viac palmového oleja e, v niektorých produktoch. Je taký rozdiel medzi Chorvátskom a povedzme Nemeckom? Veľmi často sa tvrdí, že Západná Európa vníma východnú Európu ako odbytište e, produktov nižšej kvality. E, takže e, treba skoncovať s takýmito úvahami. Komisia avizovala, e, že e, chce uviezť do praxe akési referenčné produkty a spotrebitelia vedia, ktorá, dobrá je, ktorá značka je dobrá, ktorá zlá. Povedzme, ak e, výrobca uvedie na trh produkt dobrej kvality, tak ostatní producenti ho budú nasledovať. Treba venovať pozornosť zloženiu produktov. Veľmi ma teší, že e, je e, snaha e, vypracovať istú metodiku a určite chceme využiť celý arzenál postupov a nástrojov, ktoré sú k dispozícii medzi iným aj na národnej úrovni. Ale v celom tomto kontexte komisia musí zohrávať kľúčovú úlohu. ECR podporuje toto smerovanie, podporuje metodiku. Je potrebné vyvíjať tlak, náležitý tlak na e, výrobcov. Avšak zároveň varujeme, tom zmysle, že e, navrhované, e, navrhované znenie e, upravenej legislatívy by nemohlo byť príliš detailné, malo by slúžiť na štandardizáciu produktov a efektívny boj proti produktom dvojakej kvality. Teraz má slovo pán Škrlec. Ďakujem. Chcela Chcel by som poďakovať pani, e, pani Borzan za návrh stanoviska a vôbec za iniciatívu zameranú na e, ochranu e, konzumentov v Európe, predovšetkým tých, ktorí sú vystavení tej tej horšej kvalite produktov. Predovšetkým ide o občanov vo východnej časti Európy je predsa neakceptovateľné, aby produkt, ktorý sa ponúka po celej EÚ, sa líšil vo svojej kvalite v závislosti od toho, v ktorom štáte sa ponúka. Európska legislatíva upravujúca potraviny a potravinárske produkty. Komisia tvrdí, že podporuje inováciu na trhu a e, otvára dvere e, výrobcom aj spotrebiteľom ale e, e, pre, e, predsa najdôležitejšie je potravinová bezpečnosť. Konzumácia produktu je samozrejme vec, ktorá sa odvíja od voľby spotrebitelia, ale to neospravedlňuje rozdielnosť kvality produktu od štátu k štátu, predovšetkým v tom prípade, ak ide o rovnaký názov produktu, rovnaké balenie produktu, rovnakú etiketu Myslíme si, že spotrebiteľské preferencie sú e, veľmi chabým zdôvodnením rozdielnej kvality. Ehm, my e, všetci si dobre ovodujeme e, existencii tohto problému problému e, e, rozdielnej kvality a to nielen v prípade potravín, ale aj v prípade kozmetických produktov, čistiacich produktov. Preto je potrebné zaviesť opa- také opatrenia, takú legislatívu, ktorá zabezpečí rovnakú kvalitu produktov po celej EÚ. Občania na západoeurópskych trhoch si musia uvedomiť, že ak vycestujú do východnej Európy, či e, e, z dôvodu pracovného alebo súkromného môžu naraziť na produkty im známe, avšak nižšej kvality. A musia si uvedomiť, že e, prebieha boj za rovnakú kvalitu produktov. E, pri práci na tomto stanovisku chceme vyslať veľmi silné posolstvo členským štátom, európskym inštitúciám, predovšetkým tým zložkám, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri e, konečnom akceptovaní tohto stanovisku a pretavenia ho do konkrétnych prokov. A v reakcii potom na konečný návrh komisie. Ďakujem, pani Konečná. Ďakujem pani predsedníčka. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za skvelú prácu, ktorú odviedla návrh stanoviska. Obsahuje tam všetko, čo by som tam chcela mať. Som veľmi rád, že táto závažná problematika, ktorá úplne popiera spoločné princípy, na ktorých stojí EÚ, sa dostala do uh, uh, centra zájmu EÚ. Včera bol predložený balík týkajúca sa ochrany spotrebiteľov New Deal for Customers ako tieňová spravodajkovia a, a takisto aj spravodajkyňa e, pre túto oblasť. Som veľmi rada, že konečne Európska komisia vypočula už naše dlho pretrvajúce požiadavky. Aj napriek tomuto novú balíku táto správa sa nestáva obsolentnou, naopak veľmi veľmi e, aktuálno. E, Európska komisia predstavila nejaké nové prvky. E, včera predložený balík ponúka určité riešenia predchádzania dvojkej kvality produktov na európskom trhu, ale toto riešenie nie je úplne v tom duchu, ako bolo slubované, nie je dokonale a vše ponímajúce. Poni- Ponuka tých istých produktov e, s rôznym zložením bolo zaradené len v článku 6 smernice o nekalých obchodných praktikách a nie do prílohy na tzv. plaquist, To vnímam ako chybu. Celkový návrh e, sa tým ozlabuje v úvodných ustanoveniach. Komisia e, dáva priestor odlišnej kvality zohľadňujúc preferencie spotrebiteľov, čo je pretrvávajúca vyhovorka produktov producentov a ide o nehoráznú lož. Je to teda nehoráznosť a rozhodne budeme trvať na tom, aby táto lož bola vyvrátená a poprená v tomto stanovisku e, producent nesmie uvádzať na e, trhoch rovnaké balenia s rôznou gramážou bez toho, aby to uvádzali. Veď si myslím, že spotrebiteľ má právo na kupovanie, na kúp produktu tej istej kvality. Ja som privítala aj tú skutočnosť, že Európska komisia sa poučila z rôznych afér a konečne spúšťa možnosť tzv. hromadných žalob e, voči nekalým praktikám. Pokiaľ sa domnievate, že nás, nás zástupcov strednej a východnej Európy necháte napísať správu a rozstrielate to pozmeňovacími návrhmi priemysle, tak ako sa deje vo výbore Agri. Chcem vám povedať toľko, pokiaľ nebude zvolené dostatočne celoeurópske európske riešenie. Už dnes sú štáty strednou a východnej Európy pripravené reagovať vlastnou národnou legislatívou. Maďarsko viackrát avizovalo, že má už ho hotový návrh, kedy zakáže dovoz produkt dvojakej kvality. Pokiaľ, pokiaľ zlyhláme, tak môžeme očakávať podobnú reakciu aj v iných štátoch EÚ. A určite takúto situáciu e, si nikto nepraje e, etablovať. Je pred nám kopa práce, teším sa na túto prácu, ale ak vám toto neprichodí ako problém, e, tak chcem vás upozorniť na to, že my v strednej a východnej Európy obie odmietame byť naďalej akýmsi odpadkovým košom západnej Európy. Ďakujem. Um, someone else from the shadows? No. Ďakujem pekne. Ešte niekto z tieňových spravodajcov? Nie? Tak poslanci, kto sa chce vyjadriť? Pán Poc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu. A teda iba malá technická poznámka. Je výborné, že budeme mať spoločnú metodológiu testovania potravín, ale Takisto treba spomenúť ešte jednu vec, konkrétne, aby sa takto vypracoval aj rovnaký výklad týchto zistených výsledkov a v tomto kontexte sa pokúsim po predložiť aj pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne. Pani Bonafili. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni, ktorá e, spomenula viaceré veci, s ktorými súhlasím. Je veľmi dôležité, aby sme my zabezpečovali vysoké štandardy týchto testov potravinových pre všetkých občanov. A je to tu pripravené preto, aby sme bojovali proti neférovým komerčným postupom a v Európskej strany vždy boli proti tomuto. Takže Musíme podľa môjho názoru byť obozretní, musíme robiť všetko preto, aby sme nezmiešavali tento cieľ, ktorý je istotne veľmi dôležitý, s myšlienkou uplatňovania pravidel v Európskej únii, ktoré by mohli istým spôsobom e, umožniť to, aby sa znížila kvalita potravín vo všetkých krajinách. E, výroba potravín tej istej značky môže v niektorých trhoch prinášať so sebou určité odlišnosti z viacerých dôvodov, napríklad miesto výroby, alebo špecifické miestne potreby, alebo dodávateľské reťazce, alebo suroviny samotné, pretože aj z e, rôznych dôvodov, ako napríklad to, že máme 4-ročné obdobia, a e, niektoré výrobky potrebujú špecifika. Takže ja tu nepod, nepodporujem nejakú výrobu lacných výrobkov, alebo nejde o to, že by som chcel, chcela mať tu výnimky na to, aby sme znížili bezpečnosť v Európskej únii. Takže, tak ako to povedala aj pani spravodajkyňa, a tá práca, ktorá bola do zo strany komisie doposiaľ bola veľmi dobrá a tie usmernenia, ktoré tu máme, sú veľmi dôležitým krokom smerom dopredu a skutočnosť, že GIC má pripraviť metodológiu na hodnotenie kvality potravy. to je takisto niečo, čo my vítame, takže potrebujeme štandardizované pravidlá v celej Európskej únii, keď už hovoríme o e, realizácii týchto komparatívnych testov. A komisijné návrhy by takisto mali obsahovať ďalšie snahy, napríklad posilnenie krokov smerom k harmonizácii, aby sa súčasné pravidla lepšie dodržiavali, pretože súčasné pravidla počítať s určitými ustanoveniami v tom zmysle, aby občania, spotrebitelia boli informovaní o kvalite potravín a zároveň sa takýmto spôsobom aj bojovalo proti nejakým neférom obchodným postupom. A tuto skutočne musíme sa snažiť viac. Mr. Balco? Pán Balco? Ďakujem veľmi pekne za slovo. Hovoríme tu o stanovisko, ktoré má za cieľ zabezpečiť, aby tieto výrobky boli rovnakej kvality všade v celej Európskej únii. Ale je tu takisto politické posolstvo, ktoré je oveľa hĺbšie a nie je teda náhodou, nie je teda náhoda, ak spravodajkyňa, ako aj väčšina tých, ktorí sa vyjadrili, e, pochádzajú práve z krajín Strednej Európy. Keď našich 10 krajín vstúpilo do Európskej únie, tak nám bolo povedané, že ideme budovať spoločný Európsky dom spoločne, spolu so, so všetkými právami a záväzkami. Ak sa zamyslíte nad tým, že prečo napríklad euroskepticizmus sa takto šíri v našom regióne, tak potom reakcia môže vychádzať z toho, že jednoducho my sme neboli prijatí do toho salónu, tohoto spoločného domu a treba jednoducho tieto snahy interpretovať aj v tomto kontexte. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečníci Pani Bernasi za komisiu, nech sa páči. Nie? Ja som Angelo Bieko a som zástupca riaditeľa na DG Justice a ja sa vyjadrím v mene pani, ktorá tu nie môže byť. Takže chcel by som sa v prvom rade poďakovať tomuto výboru, predovšetkým pani Borcan, za vynikajúcu prácu, dôležitú, ktorú robila, pokiaľ ide o dvojakú kvalitu potravín a Myslím si, že tu je vlastne taká jednomyselná podpora e, aj toho, čo urobila v tejto oblasti doposiaľ komisia. Dovolte mi, aby som pripomenul, že ako odhodlaná komisia postupovala, a to už od samého začiatku pri riešení tohto problému. Náš predseda, pán Juncker, rovnako ako aj pani komisárka Jourová, jasne povedali, a to opakovane, konkrétne napríklad minulý rok v príhovore o stave Európskej únie, ale takisto aj v decembri, že je akceptovateľné, aby v niektorých krajinách dostávali občania nižšiu kvalitu potravín, napriek tomu, že obal a označenie je identické ako v iných krajinách. A komisia z tohoto urobila jednu zo svojich priorít v rámci tohto mandátu. Takže komisijný záväzok sa pretavil, ako to už dnes bolo povedané, v, v konkrétnom akčnom pláne a iba v rámci tej diskusie by som chcel v stručnosti pripomenúť, že aké sú jednotlivé kroky, ktoré sme doposiaľ urobili. Takže poprvé um, sme v dialógu s priemyselnými odvetviami od samého začiatku, aby sme im sprostredkovali, že je veľmi dôležité, že treba zaangažovať všetky zúčastnené strany, všetkým priemyselnú sféru, na to, aby sme mali jasný závizok, aby sa vyhýbali takýmto nekalým postupom. A toto bolo urobené aj v kontexte najvyššieho fóra, fórum na vysokej úrovne, ktoré sa volalo lepšie fungovanie dodavateľského reťazca. Potom sme rovnako aj financovali a spoločne s spoločným výskumným centrom aj s ostatnými zúčastnenými stranami sa snažíme e, vypracovať teda tú metodológiu tých testov, ktoré by mali byť, ktorá by mala byť pripravená do konca tohto mesiaca a do konca roku budeme mať aj konkrétne testy, ktoré sa budú realizovať v jednotlivých členských štátoch. Usmernenia boli prijaté na to, aby sme ich implementovali a lepšie využívali súčasné platné pravidlá. To už bolo prijaté v septembri minulého roku a takisto boli poskytnuté financie členským štátom na to, aby mohli rozvíjať projekty v oblasti testovania dvojakej kvality potravy. Myslím si, že teraz tu máme ten nový prvok v tej diskusii. Tešíme sa, že môžeme povedať, ako to už bolo povedané zo strany vážených poslancov, že včera bol prijatý ďalší dôležitý krok v oblasti prevencie diskriminácií produktov v rámci jednotného vnútorného trhu a komisia prezentovala veľmi komplexný legislatívny balíček, v ktorom navrhuje prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu o smernice o neférových postupoch komerčných, aby jednoducho e, sa nemar, aby sa nedistribuovali produkty, ktoré majú odlišnú kvalitu v rovnakom balení vo viacerých členských štátoch, ak tieto produkty majú odlišné zloženie alebo charakteristiky. Takže my si myslíme, že tento návrh, táto iniciatíva je veľmi ambiciozná. Prečo? Pretože vlastne tá diskusia o potravinách sa rozšírila aj na ostatné výrobky v Európskej únii, takže nebudeme tu už iba hovoriť o diskriminácii v oblasti výroby potravín, ale v budúcnosti aj o diskriminácii pri výrobe ostatných výrobkov. A sú tu dôkazy, že sú tu aj ďalšie výrobky, ktoré sú po, postihnuté takým, takýmto nekalým postupovaním. A na dôvažok k týmto e, pravidlám, aby sme sa vyhli tejto diskriminácii, Máme nový legislatívny balíček, ktorý obsahuje ustanovenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť vymožiteľnosť spotrebiteľskej legislatívy tých predpisov na ochranu spotrebiteľov, aby spotrebitelia mali zabezpečenú lepšiu ochranu voči takýmto neférovým komerčným postupom vrátane taký, takéto diskriminácie produktovej. A toto teda sa deje prostredníctvom zabezpečovania, a to vlastne aj navrhujeme v legislatívnom balíčku, Robí sa to tak, aby, komis- aby spotrebitelia mali právo žiadať o náhradu, nápravu, ako v forme finančných kompenzácií alebo ukončenia zmluv, ak sú postihnutí takoto diskrimináciou. Čo ešte navrhujeme? Sú to efektívne sankcie, vrátane e, tých postupov v oblasti dvojakej kvality potravín. A tieto sankcie, pokuty by mohli jednoducho byť až na úrovni 5 eh, daných firiem. A takisto tu máme ešte aj smernicu na to, aby sme e, spotrebiteľom dali lepšie nástroje k dispozícii na to, aby e, sa domohli takéto nápravy. Takže ja si myslím, že v podstate zdieľame rovnaké ciele, je jednoducho neakceptovateľné, aby spotrebitelia e, kupovali výrobky dvojakej kvality. Komisia opakovane preukázala, že je v tejto oblasti odhodlaná urobiť e, všetko preto, aby sme sa vyhli takýmto postupom a chcel by som povedať, že teda máme legislatívny návrh, ktorý je ambiciózny a počítame, je to vlastne pravdepodobne prvá možnosť, ktorú tu teraz máme, na to, aby som povedal Európskemu parlamentu tu, že počítame aj s vašou podporou na to, aby to prešlo v rámci rokovaní na úrovni rady a na trialógoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A predtým, než dostane slovo pani spravodajkyňa, ešte dostane slovo pán Tolkano ako tieňový spravodajca za EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Chcel by som sa najprv ospravedlniť za meškanie. Ja som musel byť ešte na inom podujatí. Myslím si, že je veľmi dobre, že hovoríme o tejto správe, Predovšetkým e, sa to týka nás, e, tých, ktorí zastávame záujmy občanov východných krajín. Dvojaká kvalita existuje v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, vidíme to aj v Rumunsku, to je teda krajina, ktorú tu zastupujem ja. Máme tu e, presvedčivý argument, aby sme sa angažovali viac, pokiaľ ide o túto správu. Nechcel by som tu poukázať iba na problém, ktorý už vlastne spomenuli aj kolegovia. Chcel by som predložiť aj určité návrhy ohľadne toho, ako by sa nám podarilo dosiahnuť to, aby tento problém odlišnej kvality výrobkov sa dal znížiť. Ja vítam návrh tohto stanoviska za náš výbor. Ide tu teda aj o to, že vlastne Nemôže tu byť nejaká príčina preto, aby sa dostávali na trh produkty dvojakej kvality. Treba skutočne na to poukázať, preto častokrát sa hovorí, že sa to robí kvôli tomu, aby sa vyhovelo potrebám daných regiónov. Ja som hovorila aj s predstaviteľmi e, spotrebiteľov, ako aj priemyselnej sféry výrobcov a treba povedať, že Častokrát tu výrobcovia hovoria o špecifických preferenciách za jednotlivé regióny, avšak nemalo by, nemalo by byť umožnené, že by tá kompozícia týchto výrobkov bola odlišná iba kvôli tomu, že sú tu iné preferencie alebo by to nemalo viesť ani kvôli to, k tomu, že by boli tie potraviny horšej kvality na to, aby došlo k úspore nákladov. Možno to už dnes odznelo, a tak sa chcem ospravedlniť, ak to opakujem. A je tu ešte jeden aspekt, ktorý by som chcel spomenúť na to, aby sme objasnili tento problém. Takisto som sa dozvedel v Rumunsku od Organizácie pre ochranu spotrebiteľov, že tu je návrh, aby sa robili nové kontroly, testy podľa modelu kontrol zo strany inšpekcií práve v oblasti bezpečnosti potravín. Myslím, že by bolo dobré, ak by sa takýto úrad zriadil, ktorý by mal takéto právomoci, ktoré by potom skutočne tieto potraviny mohli preskúmať, otestovať, pokiaľ ide o ich zloženie, ak tu máme dočinenia s podozrením, že sa tu že tu dochádza k dvojitej kvalite. Sú tu viaceré návrhy, ale už na záver by som chcel povedať iba toľko, že, je pre, že ešte máme čas na to, aby sme predkladali pozmenujúce návrhy Lehota čo skoro už vyprší a ja v každom prípade predložím pozmenujúce návrhy a dúfam, že toto stanovisko potom bude dôležitým signálom voči komisii v tom zmysle, že táto problematika musí byť riešená, musia byť prijaté rozhodnutia na to, aby sa veci zmenili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte niekto iný? Nie. Takže teraz dostane už slovo pani Borzan. Máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam, tak tieňovým spravodajcom, ako aj ostatným poslancom, ktorí prispeli do tejto diskusie. Ja súhlasím s väčšinou toho, čo tu odznelo, predovšetkým aj s tým, čo povedala pani Konečná. Pán Škrlec takisto hovoril o tom, že potrebujeme riešiť, eh, že sa musíme obrátiť aj na občanov v západnej Európe. Tí z nás, ktorí majú pocit, že sa ich tento problém týka, by mali sa snažiť vysvetliť občanom, že o čom toto vlastne celé je. Ja sa skutočne teším, že komisia vyčlenila finančné prostriedky na to, aby sa rozvinula metodológia na úrovni Európskej únie a očakávam, že výsledky budú istotne zaujímavé. Takisto si myslím, že tieto rozdiely medzi východnou a západnou Európou, eh, čo do kvality produktov, že tie rozdiely nie sú až také veľké. Tie štúdia, ktoré sme robili, tie štúdie, ktoré sme robili v Chorvátsku, a už som to vlastne spomenula aj na úvod tejto diskusie, eh, Išlo o mesové výrobky, ktoré obsahovali oveľa menej mesa u nás, ako napríklad v západných krajinách, alebo v Taliansku. A v tomto prípade vlastne talianskí spotrebitelia boli negatívne ovplyvnení, pokiaľ ide o kvalitu týchto výrobkov. Takže našou úlohou bude, aby sme revidovali tie výsledky a Urobíme všetko preto, aby sme získali teda podporu tak poslancov západných, ako aj východných krajín, aby sa nám podarilo zjednotiť všetkých poslancov v našej spoločnej snahe zabezpečiť rovnosť pre všetkých občanov, tak ako to je ukotvené v našich hlavných dokumentoch. A tak, ako to povedal aj pán Balco, a v tomto s ním v plnej miere súhlasím, je neakceptovateľné mať takúto situáciu. Pán Juncker tento problém takisto zobral na vedomie, pretože ak by to nebol býval zobral na vedomie, tak by nebol venoval čas svojho príhovoru o stave Európy tomu, že by hovoril o tom, že eh, E, Európa jednoducho musí dýchať oboma plúcami naraz, tak ľavým ako aj plavou, ako aj pravou časťou. A to, čo povedala pani bonafej. ako povedala aj kolegyňa, sú tu preferencie zo strany spotrebiteľov a ja si uvedomujem, že spotrebitelia niekedy, alebo výrobcovia majú niekedy potrebu uspôsobiť tieto výrobky preferenciám daných regiónov, čo je zrozumiteľné, Napríklad pokiaľ ide o čokoládu vo, na východnom trhu, tam tie emulgátory sa používajú napríklad na miesto čokolády, alebo takisto sú tam odlišné e, ingrediencie, pokiaľ ide o výrobu jogurtov. Súhlasím aj s tým, čo povedal predstaviteľ EPP a už som to vlastne spomenula aj v úvodnej časti, že začleníme vaše pozmeňujúce návrhy, ktoré sa teda týkajú tých inšpekcií priamo v teréne. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Toto, táto správa by mala byť istým základom pre nové predpisy a úpravy, aby sa nám podarilo spoločne vyriešiť tento problém a takýmto spôsobom Uh, upovedomíme ľudí o tom, že Európska únia skutočne musí fungovať do každého detailu. Ďakujem veľmi pekne všetkým vám, ktorých sa táto téma týkala. E, je to veľmi dôležitá téma pre našich občanov a chcela by som povedať, že teda bez toho, že by občania boli nastolili tento problém a bez vašich snách by jednoducho komisia nebola si všimla tento problém. Takže ďakujem pekne za to, že ste nás upozornili na tento problém. Ako to už bolo povedané zo strany spravodajky, 23. apríla je lehota na pozmeňujúce návrhy a pravdepodobne budeme v výbore venovať 20. 21. júna. Takže týmto sa dostávame k závere, záveru tejto témy a teraz vlastne prejdeme k ďalšiemu. Ide to výmenu názorov s komisiou, pokiaľ ide o možné ďalšie obmedzenia používania neonikotinoidov. Takže tešíme sa, že tu máme aj predstaviteľov komisie a potom prizvem všetkých vás, ktorých táto téma zaujíma, na to, aby ste sa vyjadrili. Takže v mene komisie teraz dostane slovo pán Klaus Bernd, ktorý je riaditeľ sekcie pre oblasť pesticídov na DG Health. A pán Bernd, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dobré ráno prajem všetkým. Táto téma, o ktorej dnes diskutujeme, už má za sebou svoju históriu. Začali sme v roku 2012, keď eh, sa dostali na známosť nové vedecké zistenia o tom, že niektoré insekticídy, ktoré patria do skupiny neonikotinoidov, predstavujú veľké riziko pre včely. V roku 2013 sa pokračovalo, komisia obmedzila použitie troch neonikotinoidov kvality nových e, produktov. Použitie týchto produktov bolo zakázané tam, kde lietali včely. Väčšinou to je porast slnečníc alebo e, repky olejnej. Takisto sa to týkalo skleníkov alebo ďalších e, plodín, ktoré sa, ktorých žatva je ešte predtým, než kvitnú. Čo sa týka údajov o zostávajúcich produktov obsahujúcich neonikotinoidy, do dvoch rokov sa mali preskúmať e, nové vedecké poznatky, to znamená do roku 2015. Všetci výrobcovia poskytli príslušné údaje, vykonalo sa posúdenie a publikovali sa závery v apríli a v októbri 2016. Na základe týchto vedeckých poznatkov komisia uzavrela, že všetky tieto tri produkty, ktoré dovtedy sa používali za schválené, už sa používať nemôžu, pretože nie sú bezpečné. Komisia pripravila na to e, príslušné dokumenty na zákaz všetkých týchto troch ďalších produktov, všetkých týchto ostatných produktov a v marci 2017 boli diskusie o týchto e, návrhoch, pokračovali v júni v tomto výbore. Minulý rok 2017 e, predložilo sa niekoľko námietok, ale parlament e, tieto námietky neschválil. 4. augusta 2017 sme upovedomili VTO a preskúmali sme či existujú prekážky pre obchodovanie v súvislosti s touto navrhovanou právnou normou. Takisto sme umožnili pripomienkové konanie. 60 dní sme čakali, kedy do konca oktobra to bolo, kedy sa e, príslušní vyjadria a potom sa rokovalo v, o návrhu nariadenia v decembri 2017 sa hlasovalo, ale väčšina členských štátov, mnohé chceli, aby komisia čakala na výsledky ďalšej štúdie, ktorú zadala EFSA a až potom chceli hlasovať o príslušnom návrhu e, nariadenia. EFSA e, publikovala výzvu na zhromažďovanie údajov, to bolo v máji 2017, a potom komisia požiadala EFSU, aby Všetky informácie, ktoré sú dostupné k tejto téme, boli poskytnuté a preskúmané. Naozaj prišlo o veľké množstvo údajov EFSE. A EFSE to trvalo dosť dlho, vyhodnotenie všetkých týchto údajov, ktoré od EFSI žiadala komisia. Výsledky boli publikované 28.2. tohto roka a EFSA potvrdila v tejto svojej poslednej správe, že využitie látok, ktoré obsahujú neonikotinoidy, sú e, rizikové pre divožejúce včely aj medonosné včely. Jednoducho nie je možné vylúčiť riziko pre, tie, pre včely pri používaní týchto produktov a preto sa komisia rozhodla e, využiť e, možnosť uvaliť zákaz na použitie všetkých týchto produktov. Členské štáty hlas budú hlasovať 27. apríla v príslušnom výbore a potom budeme mať e, výsledky, upovedomí vás. Upovedomíme vás. Ďakujeme za túto informáciu. Kolegovia, nech sa páči, máte slovo. Niektorí ste sa už prihlásili o slovo, ďalší sa môžete hlásiť. Ďakujem pekne, aby som chcel povedať, že som polnohospodár a používam veľa ochranných prostriedkov, som presvedčený, ale pokiaľ ide o neonikotínoidy, tak tam jednoducho mám jasné, že ich nechcem používať. Ako, ako vlastne funguje táto látka? To je niečo, čo sa postrieka na pole, ale vlastne osivo sa vlastne e, takýmto spôsobom e, obalí e, v týchto látkach 50 až 1000 dní teda e, je obalené touto látkou. Otázka je, ako dlho táto látka potom je v pôde a preto by som chcel poukázať na komisiu. Musím jednoducho v budúcnosti sa sústrediť oveľa viac na pôdu a nie len iba na vodu. Symbolicky, keď napríklad posypete pôdu niečím a už potom na vrchu nie je nič, tak pravdepodobne tá látka zostala v pôde, ale jednoducho pôda je kľúčom budúcnosti politiky ochrany rastlín, preto by som apeloval na komisiu, aby jednoducho išla týmto spôsobom. Myslím, že ide správnym smerom. A čo ma ešte osobne veľmi by zaujímalo, je otázka, že aké argumenty vlastne majú členské krajiny, moju krajinu. By to taký, mňa by to takisto zaujímalo, ako to vyzerá teda u nás a aké pozmeňujúce návrhy a zmeny chcete a ako hodnotíte argumenty poľnohospodárov, ktorí ma takisto navštívili. Ja si myslím, že sú tu alternatívy. A keby som nepoužíval neonikotinoidy, tak jednoducho by tie mikroorganizmy, ktoré vlastne strácame stále, tieto treba chrániť. Tieto predsa robia z našej pôdy pôdu, ktorá je plodná. Tieto mikroorganizmy musíme chrániť ako oko v hlave a preto by som chcel povedať, že komisia musí na tom jednoducho trvať, aj keď ja sa teda už keď budem mať problémy, tak to nie je až taký problém. Ja si myslím, že neonikotiny sú najnebezpečnejšie insekticídy systemickej podoby. Veľmi pekne ďakujeme, pán Florence. Teraz pán Porč, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Čo skoro budeme hlasovať, hovorí pán Poc o používaní neonikotinoidov, ktoré sú nebezpečné pre opľovače, ale je tu určitý problém, keďže tieto restrikcie používania e, neonikotinoidov z roku 2014 už platia Poskytli sa e, desiatky výnimiek v mnohých členských štátov, e, štátoch. E, v niektorých členských štátoch tieto obmedzenia, ktoré boli dané v roku 2013, sa neaplikovali. Tieto štáty ďalej aplikovali výnimky z, zo zákazu používania neonikotinoidov. Moja otázka je, na čo čaká Európska komisia? Treba tieto členské štáty zažalovať za porušenie zmluv pretože neuposluchli dohodnuté a ako si mieni komisia vynútiť celkový základ, celkový zákaz, e, tento nový zákaz, širší zákaz budúcnosti. Pán Stas, nech sa páči, máte slovo, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem poďakovať komisii za veľmi presné vysvetlenia toho, čo sa e, udialo v predchádzajúcich rokoch a ďakujeme aj za oznámenie hlasovania 20, 27. apríla v stálom výbore. Ja chcem nadviazať na to, čo povedal pán Florence. Sektor pesticídov sa snažil masívne lobovať, najmä e, tí, ktorí pestujú cukrovú repu, Neviem, či máme takúto výnimku udelenú na sektor pestovania cukrovej repy, že môžu ďalej používať neonikotinoidy. Treba zistiť, či naozaj ich tvrdenie, že e, neonikotinoidy na cukrovej repe nepredstavujú nebezpečenstvo pre včely, či je pravdivé. Po druhé, pán Poc povedal, že komisia udelila mnohé výnimky pre členské štády. Ja som si to preštudoval a bolo ich vyše tisíc. Myslím si, že treba naozaj povedať, že toto je obrovské množstvo výnimiek, ktoré sa povolilo. A to znamená, že sme vytvorili permanentnú situáciu, kedy tento zákaz sa jednoducho obchádza. Otázka komisii znie, či komisia mieni pokračovať v udeľovaní ďalších výnimiek, vediac, že jednoducho sa týmto obchádza účel, pre ktorý zákaz bol prijatý. Ďalej, problém s povoľovaním používania neonikotinoidov pri semenách plodín. Navrhuje sa v niektorých správach, že E, používanie vedie ku kontaminácii povrchových vôd v priľahlých oblastiach. EFSA toto neskúmala, takúto, takéto obvinenie. Nie je to náhodou tiež nebezpečné pre včely, kontaminovaná voda, povrchová voda? A komisia oznámila, že 27. apríla v stálom výbore bude hlasovanie. De heer Florens zegt, ik zou graag de houding van Duitsland... Eh, Ale ešte stále nevieme, aké sú stanoviska členských štátov, aké je stanovisko Nemecka napríklad. Pán Florens, vaša strana je eh, členom majority, takže by ste mohli, hádam, zistiť v kontexte vašej strany, aké bude stanovisko Nemecka k zákazu neonikotinoidov. je možné dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu pri hlasovaní v stálom výbore? Čo potom urobí komisia, keď nie, sa nedosiahne e, väčšina, potrebná väčšina pre hlasovanie? Bude komisia dostatočne odvážna, aj keď v stálom výbore sa to neodhlasuje? To by som rada vedela. Pán Hujtama, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Chcem poďakovať uh, komisii za prezentáciu. Mám tu niekoľko otázok. Predovšetkým v 11.07 sa uvádza, že neonikotinoidy predstavujú nebezpečenstvo. Mám otázku komisii. Prečo? E, sa sústredujeme len na včely a nie aj na iné organizmy, o ktorých sa vie, že sú neonikotinoidy pre nich škodlivé. Aké budú dopady toho, keď zostanú neonikotinoidy vo vode alebo v pôde dlhé obdobie. Veľmi rád e, by som si vypočul e, jasné vedecké názory, výsledky výskumov k tejto veci. Nemali by sme tu diskutovať v Európskom parlamente, či to je nebezpečné, alebo hádam, nie je nebezpečné. Ja e, by som rád, aby bola ochrana všetkých plodín a materiálov, ktoré sa používajú pri pestovaní plodín, aby to bolo komplexné. Všetky materiály a produkty, ktoré v súčasnosti používame, by sa mali preskúmať v tomto zmysle. Tento týždeň v Holandsku sa e, vykonala štúdia Holandskou organizáciou pre bezpečie plodín a prišlo sa k záveru, že naozaj ohrozenie plodín môže byť významné, keď sa zakážu neonikotinoidy. Dokonca by to mohlo byť ešte nebezpečnejšie pre životné prostredie, ak zakážeme neonikotinoidy, pretože všetky alternatívy, ktoré sa budú používať viac, môžu byť ešte nebezpečnejšie. Chcem sa spýtať, ako by sme mohli vyriešiť tento závažný problém. Dúfam, že pre každý problém e, existuje riešenie a ako zabezpečíme, že keď zakážeme neonikotinoidy, že sa nezačnú používať ešte škodlivejšie e, produkty k, život, k životnému prostrediu namiesto neonikotinoidových. Ďakujeme, pani Reid. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegovia, e, pýtam sa túto otázku za pani Denano v marci na plenárnom zasadnutí som predložila pozmejúci návrh, ktorý sa týkal budúcnosti včelárstva. E, podporili to kolegovia a na nešťastie bolo tento pozmenujúci návrh e, neodhlasovaný, polprehlasovaný tými, čo mali iný návrh. Týkal sa neonikotinoidov a ich vplyv na ústredný nervový systém, dokonca aj vo, keď sa používajú neonikotinoidy e, v e, skleníkoch, aj tak je to nebezpečné pre včely. Všetky populácie včiel treba ochrániť. Tieto pesticídy, ktoré obsahujú neonikotinoidy, potom zostávajú v pôde a povrchovej vode a stávajú sa nebezpečenstvom pre biodiverzitu. Prečo v tomto kontexte komisia neidentifikuje riziko keď v skleníkoch jednoducho sa zistilo, že toto nebezpečenstvo existuje aj pre okolité prostredie okolo skleníkov. Ďakujeme. Niekto iný ešte si želá sa zúčastniť diskusie? Pýta sa pani predsedajúca. Pani Ajuso. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Sú veci za a sú veci proti pri neonikotinoidoch, tak, tak ako pri všetkých ostatných otázkach, ktoré potrebujú e, dôkaz s vedeckými štúdiami. Jasné, že to je nebezpečné pre včely, ale včely, pre včely sú škodlivé iné veci, nielen neonikotinoidy. Tí, čo e, včelária, od nich sme počuli, že budú naozaj vážne dôsledky, ak nezmeníme to, čo treba zmeniť. Čo sa týka zníženia emisí CO2, urobili sme mnoho aktivít a záležitostí, ktoré znížili síce objem CO2 vypušťaných, ale zvýšili objem vypušťaných nitrátov. A teraz máme zasa problém s nitrátmi, takže si treba skutočne premyslieť dopady akýchkoľvek opatrení, aby nevznikol nový problém. Pani Bulian. Ďakujem pekne. Nechcem opakovať to, čo tu bolo povedané, ale chcem nadviazať na pána Poca, prečo komisia vydala toľko výnimiek pre členské štáty a aké opatrenia by sme mohli navrhnúť, aby sa neonikotinoidy nepoužívali na špecifické plodiny, skleníkoch a podobne a aké ochranné nápravné opatrenia by sa dali urobiť, aby v skleníkoch bolo možné pestovať ďalej plodiny aj bez neonikotinoidov, ktoré ďalej znečisťujú vodné toky a okolitú pôdu. Má komisia plány na prehodnotenie e, účinku neonikotinoidov na iné organizmy? Aj tie, ktoré boli zakázané v roku 2013, keby boli preskúmané v tomto, z tohto hľadiska? Pani Kadenbach? Ďakujem pekne. Moja otázka je e, obdobného charakteru. Veľmi ma teší, že sa dospelo k takému záveru, e, a to vyplývalo zo štúdií a vedeckého e, výskumu, že treba zakázať tieto neonikotinoidy. Ja sa teda pýtam, či tento monitoring sa zachová aj do budúcnosti. To, to, to je, či aj používanie takýchto látok v skleníkoch nemá rovnako ničivý dosah. Myslím si, že treba e, vziať do úvahy všetky aspekty e, rastlinnej výroby. Ďakujem. Ak sa už nikto nechce ujať slova, dávme slovo opäť pánu Berentovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem všetkým poslankyniam a poslancom najmä za podporu, ktorú preukázali tomu, čo sa snažíme e, v ďalších krokoch urobiť. Dovolte mi vyjadriť sa k niektorým otázkam v tom poradí, v akom boli položené. Pán Florenc, pán Stas, e, pýtali sa na stanovisko členských štátov. Nemôžem odhaliť jednotlivé stanoviska jednotlivých členských štátov v tejto chvíli, ako, ako sa vyjadrili v stálom výbore, ale keď sme v marci zasadali, bolo len zopár členských štátov, ktoré naozaj entuziasticky a naplno podporovali opatrenia a takisto niekoľko, ktoré bolo proti. Väčšina členských štátov nemali ešte vyjasnené svoje stanovisko. Pán Florence sa pýtal na cukrovú repu, podobne ako pán Florence, aj my sme navš- mali návštevy od e, tých, čo predstavujú priemysel pestovania cukrovej repy. Boli síce priateľskí, ale razantní a naša reakcia bola rovnaká. Priateľská, ale razantná. Takže e, komisia veľmi jasne sa vyjadrila voči pestovateľom cukrovej repy, že nebudeme uvažovať o výnimke pre neonikotinoidy pre pestovateľov cukrovej repy to aj odpoveda na jednu z otázok, e, ktoré položil pán Stas. Je pravda, že EFSA neidentifikovala priame riziko používania neonikotinoidov na semena, ktoré sa používajú pri pestovaní cukrovej repy, ale pán Florence správne poznamenal, že pretrvávanie v pôde vytvára riziko pre plodiny, ktoré sa na tomto istom poli budú pestovať v následných rokoch, pretože tieto ďalšie plodiny e, jednoducho si vezmú tieto neonikotinoidy z pôdy a potom budú nebezpečné pre opeľovače. Toľko, čo sa týka produkcie cukrovej repy. Pán Borca pýtal na autorizácie v núdzových prípadoch a niektorí ďalší e, poslanci. To je problém, o ktorom komisia veľmi dobre vie. Opakovane sme pripomínali členským štátom, ktorí zaručujú tieto tzv. výnimky pre E, núdzové situácie, ale trošku e, príliš veľkoryso ich poskytli na obrovské územia, na niekoľko plodín. To nie je celkom v súlade s nariadeniami, ktoré upravujú e, výnimky pre núdzové situácie. A s EFSO minulý rok sme diskutovali o tom, či by, by bolo možné posúdiť, či tieto tzv. výnimky pre núdzové stavy ich opakovaným používaním, či nie je možné vyhlásiť, že boli neoprávnene udelené. V máji EFSA eh, odpovedala a komisia následne prijala opatrenie, ktoré zabraňuje členským štátom EÚ udeliť opätovne a opakovane tieto isté tzv. núdzové výnimky. To odpovedá aj na otázky ďalších, že zodpovednosť za udeľovanie výnimiek eh, spočíva iba na pleciach členských štátov EÚ. Tam nie je úloha komisie schváľovať, je to naozaj iba vec členských štátov EÚ. My môžeme urobiť len to, čo som práve opísal, e, preskúmať, či boli podmienky splnené a zabrániť členským štátom opätovne udeliť výnimku pre núdzový stav z neonikotinoidov. Niekoľko otázok e, sa týkalo používania neonikotinoidov v skleníkoch. Záver EFSI, ktorá, ktoré sú, tento záver je základom pre naše závery, je, že je bezpečné pokračovať s používaním neonikotinoidoch v skleníkoch. Chcem však počiarknúť, že definícia skleníka je striktná. Musí to byť tzv. permanentný skleník, ktorý má manažment, systém manažmentu a ktorý zabezpečuje, že neexistuje žiadny prenos z vnútra skleníka do vonkajšieho prostredia. Napríklad e, voda je úplne izolovaná v rámci skleníka. Nie je to žiadny biankošek na používanie neonikotinoidov skleníkov budúcnosti. Ide tu opäť o povolenie členských štátov EÚ používať neonikotinoidy v skleníkoch a potom monitorovať, či skutočne neprenikajú do okolitého prostredia. Musia to členské štáty kontrolovať a ak príde k porušeniu, tak treba odobrať výnimky. Otázka na ďalšie neonikotinoidy. Ja rád by som informovala vaš, vašu snemovňu, že sme odobrali schválenie pre acetamiprid, E, to vychádza v záverov FC, že acetami predstavuje riziko pre opeľovače a včely, ale nízke riziko. A ďalšia vec, práve sa koná revízia ďalšieho produktu, a v blízkej budúcnosti vám oznámime výsledky tejto revízie. Ďalej otázka e, pán, pre pána Hujtamu. Neskúmame len včely a dopad na včely, ale v skutočnosti na všetky e, živočišné druhy, ktoré sú postihnuté týmito e, produktmi, dokonca aj na pôdne organizmy, na účinky na pôdu, to sa takisto pýtal pán Florence, a máme usmernenia, ktoré dokumentujú, ako vykonávať posúdenia rizika pre pôdne organizmy. Pán Hujta má sa pýtal aj na to, či sa e, znepokojujeme dôsledkami ochrany pro plodín, keď sa zakážu neonikotinoidy, či existujú vôbec bezpečné alternatívy. Toto nariadenie nepredpokladá, že sociohospodársky dopad Eh, by sa mal preskúmať, nepreskúmalo sa to. My sme skúmali iba rizika pre plodiny ako také, žiadne ďalšie dopady. V roku 2013 eh, keď sa obmedzilo používanie niektorých neonikotinoidov, komisia vykonala mm, prieskum, čo sa dialo pri stratégiách poľnohospodárov, pri ochrane plodín, keď neonikotinoidy už nemohli ďalej používať a zistilo sa, že polnohospodári skutočne našli alternatívy. Pán Florence už niekoľko z nich spomenul, čiže e, ostatné schválené insekticídy začali používať, alebo rozličné stratégie e, manažovania škodcov, Takže poľnohospodárov sa, sa podarilo nájsť alternatívy ochrany plodín, ale Dúfame, že bude tiež možné, to navrhujeme, e, preskúmať tieto ďalšie kroky. A myslím si, že ešte, ešte jedna otázka, ktorá sa týka monitorovania. Chcel by som odpovedať. Parlament schválil pilotný projekt na monitorovanie použiť použitia pesticídov a potom prítomnosti v životnom prostredí a ďalšie nebezpečenstva pre včely z tohto plynúce. A už sme e, vydali žiadosť o vykonanie štúdie. Ďalej tu máme akčný plán pre opeľovače, ktorý sa sústreďuje viac aj na ďalšie produkty, nie len insekticídy, pretože samozrejme sú iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie e, opeľovačov a tieto tiež nesmú byť zanedbané. Toľko z mojej strany, pani predsedajúca. Ďakujeme vám veľmi pekne všetkým, že ste sa zapojili do tejto veľmi zaujímavej rozpravy. Teším sa, že e, to uvidíme aj na poliach dopad týchto slov. Ďalší bod na programe je výmena názorov s komisiou, opäť výmena názorov o tom, ako funguje REACH a reľovanie určitých prvkov e, smernice REACH, nariadenia REACH. Komisia vykonala e, tzv. refit. Je to overenie toho, ako funguje e, táto norma. A čo sa týka tejto témy, pán Sadauskas, ktorý je riaditeľom pre obehové hospodárstvo a zelený rast e, na DG životné prostredie, dostane slovo. Nech sa páči. Madam Chair, thank you very much. Vážená pani predsednička, ďakujem za slovo. Je mi cťou byť doprovedzený kolegom Karlo e, Pitinelli z DG e, Grow teda chcem poukázať na to, že ide o e, kolektívnu úlohu a snahu e, dvoch generálnych riaditeľstiev. Teda išlo o veľmi e, špeciálne zadanie. My sme vlastne vyhodnotili primeranosť tejto legislatívy E, ktorá sa viaže na e, stanovenie globálnych štandardov. Je to asi jeden z najdôležitejších legislatívnych aktov, ktoré má, má EÚ a e, nie, nie, jednoducho je to základňa systému, ktorú sa ďalej rozvíja. V roku 2006, keď to bolo prijaté, bolo to prehlásené za mílnik. I, išlo o bezpečnosť chemických prostriedkov v rámci celého do, dodavateľského reťazca. V roku 2013 sa realizovalo prvé hodnotenie, ale e, v tom e, v tej fáze ešte niektoré kapitole nariadenia e, REACH neboli uplatňované v praxi 5. marca eh, sme schválili eh, všeobecnú správu hodnotiacu RIČ, ide teda o druhé hodnotenie, kde sme uviedli výsledky a zároveň sme poukázali na výzvy, ktoré sa objavili po tom 10-ročnom pôsobení eh, RIČ a to je už situácia, kedy všetky kapitoly RIČ platia. Zapadá to do celkového snaženia refitu komisie V rámci tohto hodnotenia komisie sme vychádzali z hodnotenia z 2010 a zohľadnili sa aj ďalšie trendy vo vývoji. E, skutočne e, mali sme množstvo informácií od členských štátov, zo správ chemických výrobcov, od všetkých zainteresovaných strán. Takže e, skutočne vychádzali sme z niekoľkých desiatok pokladov. RIČ výrazným spôsobom zvýšil mieru ochrany životného prostredia a zdravia, znižilo mieru testovania na zvieratách a ovplyvnilo to aj pohyb chemických látok v rámci jednotného trhu EÚ toto hodnotenie navrha 16 konkrétnych krokov, prioritné oblasti, ktoré vyžadujú naliehavé kroky. Ide o e, oblasť registrácie, ďalej zjednodušenie, zabezpečenie E, zrovnopránenia európskych a neeurópskych firiem, e, ďalej posilnenie miery presadzovania na úrovni členských štátov, predovšetkým v prípade importov a zabezpečenie súladu medzi RIČ a ostatných, ostatnej legislatívy, e, legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany zamestnancov boli prezentované zo strany EP e, výstupy e, e, Mm, na e, úrovni e, rady celkovo e, vyjadrila rada spokojnosť a privítala toto hodnotenie zo strany komisie a poukázala na dôraz ďalšieho zlepšenia. My sme rozbehli širokosiahle diskusie s ďalšími európskymi inštitúciami a vôbec so všetkými zainteresovanými stranami práve v súvislosti s tými identifikovanými krokmi Takisto organizujeme 11. Eh, júna konferenciu všetkých zainteresovaných strán, táto konferencia má slúžiť výmene názorov a mm, vlastne koncipovaniu e, ďalších podnetov. Určite sa tešíme na reakciu EEP. Samozrejme, e, mm, budete vítaní na e, tej junovej konferencii. No a sme tu k dispozícii na zodpovedanie vašich otázok, reakcie na vaše pripomienky. Hovorím za generálne riaditeľstvo Envy aj Grow. Takže otváram platformu. E, začneme pánom Pocom. Chcem sa poďakovať e, e, za možnosť diskutovania tejto témy, čo sa cieľom autorizácie v rámci REACHu je sprehľadniť situáciu, ak ide o mm, predlaženie žiadosti na predlženie používania e, určitých chemických látok, aj keď problematicky doteraz všetky tieto žiadosti boli schválené. Ide o 300 takýchto prípadov, čiže namiesto toho, aby komisia presadzovala substitúciu Zdá sa, e, e, že sa e, veci uberajú iným smerom. Zdá sa, že je dokonca lacnejšie, lacnejšie a jednoduchšie vy, vyrábať prostriedky, ktoré majú dokonca vyššie percentuálne zastúpenie mnohých problematických chemických látok. Takže tým, že sa zjednoduší proces toto stimuluje dokonca používať látky e, veľmi problematické, namiesto toho, aby sa e, sejahalo po náhradách. Zdá sa, že teda každá žiadosť o predlženie alebo výnimku, každá takáto žiadosť bola schválená a tý, to je to protirečí snaženiu autoriza- autorizačného procesu ríču, to znamená utlmovať problematické chemické látky a hľadať náhrady. Takisto aj to hačí snahu inovatívnych firiem investovať do nového smerovania. Čo robí komisia v priespech toho, aby sa naplnil hlavný cieľ zvýšenia ochrany verejného zdravia a e, vyvíjania tlaku na e, chemické odvetvie, aby utlmovalo problematické chemické látky a hradala náhrady. Pani Hauken má slovo. E, ďakujem za slovo. Veci sa majú tak, e, že ste e, zodpovedali všetky otázky, ktoré som mala v úmysle položiť. Ja som si vypočula, čo ste povedali a máte pravdu v tom, že e, postupy musia byť zjednodušené Niekedy sa to javí tak, že sa snažíte až príliš veci zjednotožovať pre priemyselný sektor, namiesto toho, aby ste na nich tlačili e, smerom hľadania e, e, náhrad chemických substituentov. No a Jednoducho sa často až príliš zjednoduje život pre priemyselný sektor a to znamená, že hľadajú postupy lacnejšie a nie v každom prípade to znamená zdravšie. musíme si nastoliť otázku, ako môže e, Európa dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a e, ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja aj po roku 2020. Ešte stále hľadáme primerané odpovede a opatrenia. Sú to opatrenia, ktoré je potrebné prijať na politickej úrovni. Musíme otvoriť svoje mysle, aké má komisia návrhy v tejto oblasti. Ako teda eh, možno rič uplatňovať, presadzovať eh, razantnejšie, dôslednejšie. Myslím si, že voľný obeh eh, nebezpečných látok to určite nebol úmysel, ktorý poviedol k Riču. Rič by mal byť mechanizmus efektívnejší a jednoducho zatiaľ nefunguje celkom takým spôsobom, v aký sa verilo. Pani Ajuso. Ďakujem. Chcem sa poďakovať komisii za to vyjadrenie. Podľa nášho názoru RIČ je dobrým príkladom regulácie, ktorá sa vzťahuje na všetky chemické látky a to na základe vedeckých štúdí a poznatkov. Apelujem na komisiu, aby vzala v úvahu čosi veľmi špecifické. Ide o, o problémy výrobcov aromatických rastlín a výrobkov vo Francúzsku, Španielsku a inde. Pre týchto producentov legislatíva e, e, uvedomujú si, že legislatíva REACH má za cieľ ochranu ľudského zdravia, ale veľmi často e, vytvára zbytočné prekážky pre producentov a e, skutočne v prípade aromatických olejov e, to znamená e, požiadavku rozsiahlých analýz látok, ktoré sú povedzmi v levanduli a inde. Musíme si uvedomiť, že často títo producenti sú malé firmy, ktoré pôsobia vo vidieku a náklady súvisiace s laboratórnymi analýzami znamenajú obrovský náklad pre takýchto producentov a e, príslušný sektor vo Francúzsku sa snaží hľadať riešenia, ako utiahnuť tieto vysoké náklady. Pýtam sa komisie, či nemožno uvažovať o menej prísne, e, o trošku menej prísnych pravidlách pre tento špecifický sektor, alebo ako uznížiť náklady. pán Hujtema. Ja mám otázku týkajúce sa REACH. E, REACH v súčasnej dobe sa venuje najmä e, látkam PBT, e, persistentné bioakumulatívne a toxické látky. Ale čo sa týka firiem, ktoré sa venujú čisteniu vody, výrobe pitnej vody, oni majú problém s, s inými látkami sú, sú persistentné, mobilné a sú ľahko rozpustné vo vode a e, príslušné e, firmy majú problémy, e, problémy zbavovať, zbavovať vodu týchto problematických látok, aby mohli vyrobiť dobrú pitnú vodu. Pýtam sa komisie, či venuje pozornosť aj týmto špecifickým chemickým látkam. Ďakujem. Kto ďalší sa hlási do diskusie? Pred pani Kadenbach. Chvíľu som nedávala pozor a možno ste o tom hovorili vo svojom úvodnom stave, ale predsa mi nedá a spýtam sa, pokiaľ viem, komisie nič nenavrhla eh, v snahe zlepšiť dodržiavania postupov a zlepšenia registrácie. Toto je jednou z hlavných prekážok lepšieho uplatňovania REACH. Zdá sa, že komisia zatiaľ nepodnikla nejaké razantnejšie kroky. Zatiaľ sa uplatňujú len soft e, e, opatrenia, napríklad len informačné letaky. Vieme, že je e, problém s nedodržiavaním všetkých aspektov pri registrácii a v podstate e, každému e, temer každému e, sa povoluje vstup a pôsobenie na trhu. Bez razatnejších aktivít prekážky budú vec, ktorou sa potýkajú národné orgány no a bude to hatiť cestu efektívnejšiemu presadzovaniu všetkých tých zoznamov v rámci REACH chceme uplatňovanie dôslednejšie princípu, ak nie sú požadované údaje, tak nie je možný prístup na trh. No data, no, no market access. Kto ďalší sa hlási? Komisia reaguje. pán Saudákas a pán e, Petinelli potom e, v zápäti. Čo sa týka tých náhrad, tých substituentov, to bola prvá otázka. Dovolím si nesúhlasiť s tým, čo tu zaznelo. Je nadovšetko zrejmé, že keď látka e, sa dá e, na zoznam kandidátov, nie na zoznam autorizovaných látok, už pri tom zozname kandidátov už producentské e, firmy zvyšia investície do výskumu, do štúdií. To je jednoducho fakt vo väčšine prípadov, keď tieto látky sa objavia na jeden či druhý zoznam, tak je to signál pre producentov, že môže byť problém s tou látkou a e, vyvinú vyššie úsilie. Čiže náhrady sa hľadajú. Viete, e, e, problém s tými náhradami tkvie v tom, že často tie náhrady sú ešte horšie ako tie látky, ktoré nahradzujú. E, často tie náhrady sú látky, ktoré zatiaľ nie sú na žiadnom zozname a jednoducho e, tá substitúcia vôbec nie je e, e, na prospech situácií na trhu. To je problém, ktorému je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Snažíme sa zoskupovať podobné e, látky a pracovať s týmito zoskupeniami. Pani Hauken, aj s vami si dovolím nesúhlasiť. Hovorili ste o celkovom zlyhaní ríč. Áno, toto je legislatíva, ktoré má e, najväčší dosah, 17 tisíc látok je registrovaný. Toto je najväčšia a najkomplexnejšia databáza chemických látok na svete. Za tých 10 rokov sme sa dopracovali k databáze, ktorá je bezprecedentná z globálneho hľadiska a to nepovažujem za zlíhanie. Práve naopak, e, nehovorím, e, že sa nepotýkame s určitými e, ťažkostami, že nie sú nejaké slabé miesta, spomeniem aspoň registráciu medzi inými tým, áno, e, je tam čo zlepšovať. Snažíme sa spolu s ECHA, s agentúrou ECHA venovať tom, tomuto pozornosť. Dokonca agentúra vykonáva aj manuálne kontroly e, e, registrácie. A v prípade zistenia nesúladu, tak agentúra vyzýva príslušného producenta, aby doznal nápravu. Eh, áno, mm, stále sa nachádzame v nejakých eh, prvých fázach vývoja systému. Snažíme sa zlepšiť tie nedokonalosti registrácie. Určite sa treba zamyslieť nad eh, určitými stimulami, ktoré by primeli firmu aktualizovať. Viete, e, firma, povedzme, zaregistruje látku, medzi tým e, sa deje veľa, veľa, veľa inovácie, sú nové vedecké znalosti a tieto aktualizované informácie sa nedostanú e, do našich databáz a treba urobiť niečo e, v prospech toho, aby sa to zlepšilo. Ešte jedna poznámka k hodnoteniu. Nielenže registrácia musí byť e, urobená riadne, riadne hodnotenie e, je veľmi náročná práca, celkom aj drahá a vyžaduje si to testovanie a nemožno sa vo všetkých prípadoch vyhnúť testovaniu na zvieratách. Teda ak hovoríte, že v tej registrácii sú problémy, ak sa pozriete do aktivity číslo 1 alebo odporúčania číslo 1, presne o tom to hovorí. A e, my si to teda uvedomujeme a chceme v tejto e, veci intenzívnejšie napredovať ruka v ruke s e, priemyselným sektorom. Ďalšia otázka tie problematické látky v pitnej vode. Rič sa vzťahuje e, e, na e, látky bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, ergo aj v pitnej vode, je potrebné venovať pozornosť tým problematickým vlastnostiam, parametrom týchto chemických látok, teda vo vode alebo v, iné, ino, v iných komoditách, ktoré eh, majú svojich spotrebiteľov. My eh, skutočne chceme venovať zvýšenú pozornosť problematickým látkam a teda je akási súhra medzi ríčom a smernicou, ktorá sa napríklad eh, týka vody. Teraz dám slovo pánovi Petinelimu, ktorý sa tiež zhostí niektorých otázok. Ja by som chcel uh, doplniť odpoveď na otázku pani Auten. Výsledok hodnotenia RIČ, RIČ výrazným spôsobom zlepšil ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, obmedzil testy na zvieratách. Teda nemožno preto konštatovať, že uplatňovanie RIČ je slabé, je efektívne, účinné, ale zďaleka e, nie je dokonalé. Ako bolo povedané, bolo identifikovaných 16 oblastí, kde musí do, do, dôjsť k zlepšeniu. Ešte sme sa e, nedopracovali k tretej fáze uplatňovania REACH 2018 je začiatok tej tretej fázy teda e, musíme dať priestor ríču, aby skutočne začal e, pôsobiť na plné obratky. E, čo sa týka tej tretej fázy ríču, ktorý začína v roku 2018, v tomto kontexte dám odpoveď e, na otázku pani Ayuz. My si uvedujeme, že implementácia nariadenia vždy znamená určité náklady. A tieto náklady znášajú žiaľ aj malé a stredne veľké podniky my chceme podporovať iným, cez iné cesty malé a stredne veľké podniky, e, namiesto toho, aby sme im dávali nejaké výnimky. Chceme podporovať výrobcov aromatických olejov a nemôžeme im dávať nejaké výnimky e, len preto, že e, vlastne pochádzajú zo sektora polnohospodárstva alebo že aromatické oleje sa používajú už, už stovky, jak nie tisíce rokov. Jednoducho je, je potrebné iný cez iné kanály podporovať malé, stredne veľké podniky. Preto komisia koncipovala viaceré mechanizmy, ktoré by mohli pomôcť malým a stredným veľkým podnikom, aby dokázali lepšie naplňať požiadavky REACH. Pokiaľ viem, napríklad vo Francúzsku boli poskytnuté aj nejaké finančné podporné prostriedky e, takýmto subjetkom. Nie je možné dávať výnimky e, pre aromatické oleje len z titulu toho, že ich vyrábajú malé a stredne veľké podniky. Ďakujem. No, ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ďakujem pánovi eh, eh, Sadaukasovi a pánovi Petinelimu z komisie. Tým sme uzavreli náš program. Pod bodom rôzne nemáme nič. Naše ďalšie zasadnutia budú 25. a 6. apríla. To vtedy dovidenia.